diskusie si odnášam to, že všetci musíme veľmi bedlivo sledovať situáciu v Iraku a zabrániť v tom, aby táto krajina sa odklonila od toho vytýčeného smeru smerom stabilite a demokracii. E, musíme zabezpečiť, aby naďalej smerovala k prosperite a demokracii. A mali by sme preto využiť e, všetky naše bilaterálne a multilaterálne kontakty, aby sme podporili ašpirácie irackých občanov a pomohli im vyriešiť regionálne výzvy, ktoré vplývajú na túto krajinu. V nasledujúcich mesiacoch sa rozbehnú prvé rokovania v rámci dohody o spolupráci medzi EÚ a Irakom. A táto diskusia e, určite bude mať e, prínos. A ja by som chcela preto poďakovať za vašu podporu e, pri zachovaní priority v tejto veľmi, veľmi dôležitej záležitosti. Ďakujem veľmi pekne pani ministerka Tupurajnen. Teraz chcem uzavrieť eh, túto rozpravu a eh, pristúpiť k Teraz, predtým, než otvoríme ďalšie diskusie, tak vás chcem poprosiť, aby ste v rámci CatchDI neposívali, nepoužívali modrú kartu, eh, pretože toto je nový systém, ktorý eh, spočíva v tom, že sa musíte elektronicky zaregistrovať. Chcem vás teda poprosiť, eh, aby ste tak urobili, drahí kolegovia, aby ste sa zaregistrovali do, disk, do rozpravy aj keď ukončíme rozpravu. Opätovne odozdávam slovo zastupkyni fínskeho predsedníctva pani ministerke Tupurajnen. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Vážené poslanky a poslanci, ak mi dovolíte, chcela by som povedať, že keď hovoríme o zdraví v takejto neskorej hodine je troška rozporúplné, pretože niektorí sme tu od 9. ráno a myslím, že v tejto chvíli by sme už asi mali odpočívať, ak nám je cenné naše zdravie. Nevadí, napriek tomu e, sa cítim poctená, že môžem hovoriť o nedávnej vysokourovňovej udalosti, ktorá sa konala v septembri v, kont- v kontexte generálneho zhromaždenia OSN. Išlo o e, všeobecne dostupnú zdravotnú starostlivosť v snahe vybudovať zdravší svet. Toto je podujatie, ktoré, na ktorom sa stretli hlavy štátov, E, tvorcovia politiky, e, tí, ktorí zodpovedajú za zdravotníctvo a ľudia, ktorí presadzujú všeobecne dostupnú zdravotnú starostlivosť. E, táto všeobecne zdrav- dostupná zdravotná starostlivosť znamená, že všetci ľudia vrátane tých najzraniteľnejších, res- respektíve práve tí najzraniteľnejší, majú prístup k zdravotnej starostlivosti, ktorú potrebujú, keď ju potrebujú a bez toho, aby sa dostali kvôli jej požívaniu do finančných problémov. A my sme sa zaviazali investovať do zdravotnej starostlivosti tak, aby sme urýchlili pokrok smerom eh, k všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti, pričom eh, samozrejme je potrebné zachovať kvalitu týchto služieb, ochranu proti finančným eh, problémom a podporu inovácia tvorby a výroby finančne dostupných liekov a vakcín. Toto všetko bolo premietnuté do politického vyhlásenia o všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti, ktorú podporili eh, hlavy štátov všetkých štátov združených v OSN a je to posledná príležitosť pred eh, rokom 2023, čo je eh, stred vlastne v hodnotení dosahovania rozvojových cieľov v tejto oblasti univerzálnej zdravotnej starostlivosti. Toto, to, toto politické vyhlásenie je sprevádzané e, konkrétnym akčným plánom, ktorý e, má slúžiť pre národné vlády, ako aj e, ľudí zodpovedných za zdravotníctvo. A my si musíme uvedomiť, že ešte zostávajú otvorené otázky, najmä ohľadom financovania do roku 2030, ak chceme naplniť tie naše ambiciozne ciele. A toto financovanie by malo byť zabezpečené um, domácimi financiami v závislosti od kontextu jednotlivých krajín a iných zdrojov. A toto je pomerne náročná úloha. Je to náročná úloha aj preto, pretože je v hre naša dôveryhodnosť, ak sa nám toto nepodarí. A ďalej, pán predsedajúci, poslankyňa, poslanci, chcem zdôrazniť úlohu vedúcu úlohu, ktorú Európska únia a jej členské štáty musia naďalej zohrávať v otázke všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti v tomto multilaterálnom kontexte, ktorý e, všetci považujeme za veľmi dôležitý, ale nemali by sme ho brať za samozrejmy. Rok 2020 bude prelomový, pretože e, dôjde k 25-ročnému preskúmaniu výsledkov e, Kahirskej konferencie z roku 1994 a, Be- a Pekinskej platformy z roku 1995 a členské štáty sa budú môcť postaviť na čelo pri hodnotení pokroku, ktorý bol dosiahnutý za 25 rokov a zároveň budú môcť potvrdiť e, nezvratnosť týchto rozhodnutí. Európa znova raz, Európska únia znova raz ukázala svoju vedúcu pozíciu počas e, tohto podujatia. Ja chcem e, poďakovať ministrovi Gákovi za to, z Holandska za to, že viedol koalíciu 50 krajín, 53 krajín v otázkach reprodukčného zdravia. A, a toto je súčasť agendy do roku 2030 a základný stavebný kameň všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti. Ide o sexuálne a reprodukčné zdravie a investovanie do neho, čo je úplne v súlade s prísľubmi agendy do roku 2030, kde sa hovorí, že nikto nezostane opustený a ja vás môžem ubezpečiť, že predsedníctvo sa bude maximálne snažiť zabezpečiť, aby princíp všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti bol predtavený do fungovania zdravotných systémov pre všetkých e, ľudí, bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádzajú. A vykonáme potrebné kroky ešte do konca nášho fínskeho predsedníctva. Ministra, kýtos. No- Teraz v mene komisie odovzdávam slovo pánovi komisárovi Mimicovi na 5 minút. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené poslanky, vážení poslanci. 23. septembra hlavy štátov a vlád a ministri zdravotníctva sa stretli a, a, v rámci alebo popri a, zhromaždení OSN, aby sa hovorilo o všeobecne prístupnej zdravotnej starostlivosti a budovaní zdravšieho sveta. Komisia víta túto historickú udalosť, na ktorej členské štáty OSN uznali, že všeobecne prístupná zdravotná starostlivosť musí byť platná pre všetkého, pre každého a znamená to prístup k rôznym druhom základných zdravotníckých služieb, no a prístup k účinným liekom a očkovacím látkam. Členské štáty OSN sa zaviazali, že budú investovať do primárnej zdravotnej starostlivosti, aby zaistili finančne dostupnú starostlivosť, aby chránili zdravie žien a detí, aby posilnili eh, zdravotnícky personál a posilnili zdravotníckú kapacitu vlád. Avšak deklarácia tiež ukázala rozdiely medzi členskými štátmi v otázkach eh, reprodukčných a sexuálnych eh, práva zdravia, v otázka zdravia reprodukčného a sexuálneho. Holandsko eh, podporuje, viete, skupinu, ktorá to podporuje, USA spolu s 19 ďalšími krajinami neprijalo tento odsek v deklarácii o sexuálnych reproduktívnych e, právach a zdraví. Komisár Andrew Kajtis, ktorý vystupoval v mene Európskej únie, e, zdôraznil závazok EÚ voči cieľom udržateľného rozvoja a e, k podpore a pomoci zdraví každému pri dosahovaní zdravotných štandardov eh, každého jednotlivca. Zdravie je dôležité eh, na dosiahnutie prosperujúcej spoločnosti, hospodárskeho eh, blahobytu a bezpečnosti. Na to, aby sme riešili zdravie komplexne, vrátane toho prístupu, ktorý sa používa v Európskom pilieri sociálnych práv, potrebujeme zdravie vo všetkých politikách a prístupoch za hranice samotného sektora zdravotníctva. Len keď budeme paralelne pracovať eh, na rodovej rovnosti, voda, eh, hygiena, eh, bezpečnosť potravín, práca a práca, ochrana pri práci, životné prostredie a bezpečnosť, to nám môže, len to nám môže priniesť tie výsledky, o ktoré sa snažíme. Týmto by Európska únia mala ostať zaviazaná podpore, ochrane a plnení ľudských práv, vrátane sexuálnych a reprodučných práv a zdravia a mala by pokračovať v implementácii e, Pekingskej platformy pre akciu, ako bolo dohodnuté v novom konsenze pre rozvoj. E, nadchádzajúci summit v novembri, v novembri tiež oslaví a posilní záväzky prijaté programovým akčným programom e, medzinárodnej konferencie, ktorá bola prijatá pred 25 rokmi. Ja som rád, že delegácia Európskeho parlamentu sa zúčastní tohto podujatia na najvyššej úrovni. Aktivity Európskej únie priniesli výborné výsledky. V roku 2013 až 2017 Európska únia prispela že viac ako 19 eh, miliónov pôrodov bol sprevádzaný kvalifikovaným personálom, eh, prispeli k imunizácii eh, detí pri pôrodoch, očkovaní proti alebo očkovanie na pomoc HIV a bolo tiež rozšírených a distribuovaných tisíce eh, sieti na ochranu pred komármi. Podporujeme Svetovú zdravotníckú organizáciu. Nedávno Európska únia podpísala dohodu z VHO o 100, na 102 miliónov eur e, pre partnerský program, ktorý bude prioritizovať posilnenie zdravotníckých systémov a univerzálny prístup zdravotnej starostlivosti. Ako globálny líber, líder Európska únia bude podporovať partnerské krajiny v ich snahách vybudovať silné kvalitné a odolné systémy zdravotnej starostlivosti, poskytnutím prístupu k zdravotníckým službám a univerzálnemu, univerzálnej zdravotnej starostlivosti. Takto sa budeme snažiť dosiahnuť ambiciózne ciele univerzálneho prístupu k zdravotnej starostlivosti pre všetkých do roku 2030. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz začneme s príspevkami v mene politických skupín a teraz v mene EPP sa najprv vyjadrí pani Montserrat na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme sa veľmi eh, posunuli vpred eh, v boji proti smrti a príčinám rôznych eh, chorôb, pokiaľ ide o mieru detskej umrtnosti tak poklesla. Pozitívne sme pokročili v predpokiaľ ide o vývoj choroby HIV. A takisto aj malária je oveľa e, nižšia. Avšak stále je tu veľa nerovností. Ešte stále máme niekoľko krajín, kde naozaj e, život je veľmi krátky, alebo teda miera dožitia je veľmi krátka, a kde nie sú základné zdravotnícke služby kde e, Približne v 37 rokoch priemerne zomierajú ľudia predčasne a kde polovica žien bola obeťami násilia. Však vo všeobecnosti je vidno, že e, povrch, pod pokrytie e, zdravotnou starostlivosťou nám umožňuje mať e, dlhší život a takisto aj lepší hospodársky rast, ako aj sociálnu situáciu. Máme jedno z najlepších zdravotných systémov v Európe, a keď potom porovnáme s celým svetom, kde máme už zdravotnú starostlivosť zabezpečenované od začiatku. Máme tam niekde, máme tu niektoré z najpokojnejších pokrokovejších na zdravotníckých zariadeniach a takisto aj kvalita zdravotnej starostlivosti a prístup k zdravotnej starostlivosti je asi najširšia. Avšak potrebujeme teraz globálne eh, dosiahnuť tretí trvalo udržateľný cieľ my v Európe máme dva hlavné nástroje a toto je naša sila, aby sme mohli splniť tieto ciele, ktoré sme si stanovili. Pod prvým nástrojom, ktorý máme k dispozícii, je náš európsky model zdravotníckej starostlivosti a takisto aj poistenia preto chcem požiadať eh, fínske predsedníctvo, aby oveľa viacej podporovalo intersektoriálne systémy nášho zdravotnej starostlivosti aj s ďalšími krajinami na svete, aby sme spoločne sa snažili zdieľať výskum. A keďže my, pokiaľ ide o Európu, sme lídrami v rámci medzinárodnej spolupráce a niekoľko miliónov eur ročne venujeme zdravotnej starostlivosti, mali by sme tieto naše programy medzinárodnej spolupráci v rámci sektoru zdravotníctva mali podporiť ako našu prioritu, aby sme zabezpečili tak výživu, ako aj prvotnú zdravotnú starostlivosť všade na svete. Aby sme znížili dojčenskú úmrtnosť, aby sme znížili mieru predčasnej úmrtnosti, aby sme zabraňovali rôznym prenosným chorobám. Práve takýmito veľkými nástrojmi, ktoré má Európa, môžeme reagovať a môžeme dosiahnuť, že rok 2030 bude, mať, bude rokom, kedy bude univerzálne pokrytie zdravotnej starostlivosti všade na svete zabezpečené. Ďakujem pekne, pani kolegy. Mali sme nejaký technický problém. Pokiaľ ide o meranie vášho času, Avšak je to náš problém, to nie je váš, že ste prekročili váš čas. Ja chápem, že pre vás možno bolo komplikované sa pozerať alebo sledovať to, že aký dlhý je váš prejav. Chcem to teraz povedať kolegovi Ferrerovi, ktorý tu chce položiť modrú kartu, že sme si povedali, že v prvom kole príspevkov v rámci zástupcov politických stran nebudeme takto poskytovať možnosť položiť modrú kartu. A teraz odovzdám slovo v mene socialistov a demokratov Európskeho parlamentu slovo pani Ellen Fritzon na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. A želám vám všetkým príjemný dobrý večer. My, sociálni demokrati, vítame politické, politickú deklaráciu OSN, pretože tie ciele udržateľného rozvoja chceme dosiahnuť zdravotnú starostlivosť pre všetkých, na to, aby sme posilnili eh, zdravie vo svete. Pre sociálnych demokratov je prístup k zdravotnej starostlivosti eh, základným ľudským právom. Všetci ľudia musia mať prístup k dobrej zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na to, kde bývajú, či je to sa jedná o muža alebo ženu, starého alebo mladého človeka a bez ohľadu na spoločenskú triedu. Nikto nemôže eh, byť vylúčený. Bohužiaľ dnes vidíme, že ľudia v rôznych častiach sveta nemajú prístup k dobrej zdravotnej starostlivosti. To sa týka aj práva na dobré a bezpečnú bezpečné plnenie práv sexuálneho a reprodukčného zdravia EÚ a predovšetkým členské štáty majú e, veľký uh, mať právo rozhodovať o vlastnom tele, každý človek musí mať tú možnosť a musí to byť um, zaistené na celom svete. My, sociálni demokrati, budeme ďalej bojovať za rovnaké práva a hodnoty všetkých ľudí a právo na, na dobrá kvalitnú, dobrú kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz v mene Renew Europe odovzdávam slovo pani Trie Lenoir na dve minúty. Nech sa páči. Pani kolegyňa, ďakujem pekne, pán predseda. mm deklarácia hlavného zhromaždenia OSN, pokiaľ ide o v univerzálnom zdravotnom poistení, nám hovorí o dôležitých environmentálnych podmienkach pre zdravie. Pokiaľ ide o predčasné umrtia, ktoré sú v obrovských číslach takisto aj rakovinu, prípady rakoviny, toto všetko v Európe e, je jasné. Toto všetko môže mať aj dopad na reprodukciu. Klimatické e, oteplenie môže spôsobiť ešte aj šírenie rôznych epidémií e, cez hmyz. Dve, dva prípady Zika práve dnes napríklad vo Francúzsku boli ohlasené. Boj proti klimatickým zmenám je naozaj základnou osobou, pokiaľ ide o zdravotné poistenie univerzálneho charakteru. Je potrebné byť lídrom ako Európska únia. Vy ste to pripomenuli, pripomenuli pani kolegyňa, Európska parlament a Európska komisia robia z New Deal absolútnu prioritu. Paríska dohoda pripomína, že právo na zdravotnú starostlivosť je jedným zo základných práv ľudskej bytosti. Základným cieľom Green New Deal musí byť práve zdravie ľudí a vo všeobecnosti globálne zdravie, ktoré urobí akýsi kruh pre e, zdravie ľudí, e, zvierat a takisto a pre naše životné prostredie. Pokiaľ ide o klimatické oteplovanie, my by sme mali teraz e, sa snažiť zlepšiť vzdelanie vzdelávanie ľudí, aby sa nevytvárali nové nerovnosti v oblasti zdravia, ktoré ohrozia tých eh, naj, eh, ohr, mm, najzraniteľnejších. Avšak zdravie je úzko spojené s životným prostredím a preto musíme zvážiť environmentálne politiky, kde by sme naozaj eh, používali kritéria, pokiaľ ide o dĺžku života. Toto je najlepší nástroj na meranie v Green New Deal. Ďakujem. Merci vous, Ďakujem pekne pekne, pani kolegyňa. A teraz v mene, v mene zelených pani Suter, 1 minúta 30. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážený pán komisár, pani ministerka, vítam prejav komisára Andru Kajtasa na, vysokej, na skutočne na vysokej úrovni, kde hovoril, že EÚ bude pokračovať v svojich snahách, aby sa univerzálna zdravotná starostlivosť stala realitou v našich krajinách, ako aj v partnerských krajinách. No a ja si vážim to, že žiadal pritom za zdravé vo všetkých politických oblastiach, ako aj zdôrazňuje záväzok k prístupu založenom na právach, ale len keď budeme investovať do zdravotných práv všetkých ľudí a do zdravotnej starostlivosti, tak univerzálny prístup zdravotnej starostlivosti bude skutočne univerzálny, ale chcela by som hovoriť teraz o niečom úplne konkrétne. Ja ako e, predsednička Európskeho parlamentu e, pre sexuálne a reprodukčné práva e, som veľmi znepokojená, že niektoré vlády, vrátane tých európskych, odmietajú sexuálne reprodukčné práva a rodovú rovnosť v v tomto dokumente, ale silná aliancia progresívnych krajín zaistila, že tieto práva boli súčasťou záverečnej politickej deklarácie a v súlade so svojím prístupom by Európska únia mala ostate zjednotená a bojovať za práva e, žien a detí v rámci EU a na globálnej úrovni. Je jasné, že nebude žiadna univerzálna zdravotná starostlivosť bez prístupu k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a ďakujem pán Mimica a pani ministerka Tuporajnen za vaše snahu v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz odozdávam slovo v, v mene ID eh, pani kolegyni Baldasare na jednu minútu. Eh, zabezpečiť eh, všetkým občanom na svete možnosť, aby mali kvalitné, zdrav, kvalitnú zdravotnú starostlivosť je adekvátna. Samozrejme už od eh, narodenia a počas celého života sú to jedné zo základných práv každej osoby. Toto znamená e, univerzálna, zdravot, univerzálna zdravotná starostlivosť. Avšak v súčasnosti veľká časť svetovej populácie nemá takúto zdravotnú starostlivosť a sú milióny ľudí v extrémnej extrémnej chudobe kde nemajú takýto prístup. Je potrebné zabezpečiť adekvátnu kultúru prevencie. E, tri ciele by sme chceli dosiahnuť. Poprvé zabezpečiť dostatočne financovanie národných zdravotných systémov, potom šíriť osvetu o prevencii medzi obyvateľstvom a to už od včasného no, odčasných príznakov choroby. A potom ešte aj zlepšiť e, úroveň. Európa má na finančné zdroje na prevenciu a e, pokiaľ ide o o chudobné krajiny, mali by sme sa, bezpe- sa snažiť zamerať na získanie finančných zdrojov. My v Taliansku eh, podľa Svetovej organizácie zdravia máme dostatočné eh, zdravotnú, dostatočnú zdravotnú starostlivosť, avšak ešte v mnohých eh, regiónoch máme čo zlepšovať. Je potrebné si to uvedomiť aj na základe jednotlivých charakteristík danej krajiny. Ďakujem pekne. A teraz v mene uh, GUE ENG odovzdávam slovo kolegovi Ferejrovi na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Viac ako polovica svetového obyvateľstva nemá prístup k základnej zdravotnej starostlivosti. OSN chce do roku 2030 dosiahnuť všeobecný prístup k zdravotnej starostlivosti, ale týmto tempom sa nám to nepodarí. Všetci ľudia, všetci spolo, všetky spoločenstva mali mať k dispozícii zdravotnú starostlivosť a zdravotnícke služby. Ale mnohí ľudia nemajú peniaze na to, aby sa hm, mohli nechať ošetriť. Ako dobré zámery ide na prax. V každom prípade verejmu treba investovať do služieb verejného zdravotníctva v rôznych krajinách. A, ale čo vidíme tu v Európskej únii, a pre mňa je zdravie právom, nemôže to byť obchod. Ale bohužiaľ často to tak je. My musíme postupovať rozvojovo a zdravie sa nesmie stať obchodom. Bolo prijaté uznesenie sa odporúčaním parlamentu, akou cestou máme ísť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane na minútu 30 slovo vážna kolegyňa Fransen. Veľmi No, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia. Veľmi dobré, že dnes môžeme hovoriť o e, univerzálnej zdravotnej starostlivosti, pretože e, vo svete ešte stále veľa ľudí, ktorí nemajú prístup k takejto zdravotnej starostlivosti. Ale ak sa pozrieme aj do Európskej únie, sú tu spoluobčania, ktorí si to nemôžu dovoliť z finančných dôvodov, napriek tomu, že e, takúto starostlivosť potrebujú a majú na ňu právo. Takže je treba na politickej úrovni e, povedať, že musíme nastaviť cestu tak, aby sme e, tento systém dosiahli a vybudovali. A v prvom rade si treba uvedomiť, že zdravotná starostlivosť nebude efektívna, ak sa nebudeme chrániť, teda prevencia pred škodlivými látkami a napríklad škodlivým životným štýlom. A na medzinárodnej úrovni neexistujú pravidlá na ochranu proti, proti um, e, nebezpečným látkam a E, ešte stále často platí, že chorí sa liečia starostlivosťou, ale je to začarovaný cyklus. A preto e, musíme napríklad medzinárodne bojovať za vakcináciu. E, neočkovanie je hrozbou pre zdravie občanov a my odhaduje sa, že 600 miliard eur v Únii stojí zdravotné, zdravotná starostlivosť v Európskej únie a nesmieme dopustiť, aby sa Európa rozdielala na dve rýchlosti. A ja podporujem snahy o e, všeobecne dostupnú zdravotnú starostlivosť. Do roku 2030 máme jasný cieľ a e, musíme sledovať e, rozpočtové možnosti, tak aby sme tento cieľ dosiahli. Dank, grazie mille. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, dostane slovo pani Cerdáš na minútu 30. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Základná zdravotná starostlivosť je najúčinnejším spôsobom dosiahnutia mm, univerzálnej zdravotnej starostlivosti, ale e, dosiahnuť do roku 2030 udržateľné e, teda cieľov udržateľného rastu, e, bude vyžadovať rýchlejší pokrok. Ak sa pozrieme na ľudské zdroje v oblasti zdravotníctva, sú koncentrované vo veľkých mestských oblastiach, čo znamená, že vo vzdialenejších vidieckých oblastiach, napríklad na Madére a Portu Sansu, čo sú najodlahlejšie regióny, e, tá zdravotná starostlivosť pokrývka, ale 64 e, obyvateľov má rodinného doktora, čo znamená tretina obyvateľov nemá. E, lekára, ktorý by e, sledoval ich zdravotný stav. Potrebujeme teda v Európskej únii mechanizmy, ktoré podporia členské štáty v tom, aby dokázali implementovať politiky na podporu zdravia, aby vedeli investovať do všetkých oblastí zdravia e, a socioekonomických determinantov zdravotnej starostlivosti tak, aby mohli fungovať poskytovateľia efektívnejšie. A my e, tiež musíme nastaviť stimuly správne tak, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti boli aj v tých odlahlejších oblastiach a aby tam bola tiež dostupná zdravotná starostlivosť vysokej kvalitatívnej úrovne. Vzhľadom k tomu, že toto rozhodnutie urobiť môžeme, mali by sme ho robiť a týmto investujeme peniaze naspäť do našich spoločností. Ďakujem veľmi pekne. Vážená kolegyňa, je tu modrá karta zo strany pána Sokola. Akceptujete? Tak prosím, pán Sokol. Ďakujem veľmi pekne, vážený eh, predsedajúci, vážený pán podpredseda. Ja som veľmi rád, že ste spomenuli jeden z problémov, ktorý ešte stále existuje, teda rozdiel v prístupe k zdravotnej starostlivosti v Európskej únii. Čiže podľa vás, ktoré európske politiky by mohli prispieť k vyriešeniu tohto problému? A teraz mám na mysli možno politiku súdržnosti. Domnievate sa, že je to adekvátny nástroj na to, aby sa vyriešil tento problém, ktorý platí nielen pre Madéru, ale aj iné oblasti Európy, osobitne na jej východe? la declaración de la onu es un gran paso adelante. Miren, en 1986... To je veľký krok dopredu v roku 1900. 980. Eh, prepačte, kolega, prepačte, ale pán kolega Čerdas mal odpovedať na modrú kartu. Vy ste ešte nedostali slovo. No ja som dostal slovo. Mal som sa vyjadriť o 22.36.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 Áno, áno, teraz eh, sa mali, vy ste cena na týchto našich rečníkov, ale až potom vám dám slovo. Momentálne musí kolegyňa Šerda odpovedať na modrú kartu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený kolega, za vašu, eh, za vašu otázku. <laughs> Je, je naozaj veľmi dôležité, aby členské štáty eh, dostali podporu na to, aby prekonali tieto obmedzenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. A napríklad ľudské, ľudské zdroje v zdravotníctve, toto toto je jeden z najväčších problémov pri jej zabezpečovaní. My e, jednoducho máme problém s, s zabezpečovaním prístupu k zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov, pretože nie sú ľudské zdroje. Ak ich nebudeme mať, tak to znamená, že občania nebudú mať prístup k tej zdravotnej starostlivosti, ktorú si zaslúžia. E Ďakujem pekne a teraz odozdávam slovo kolegyni Čech na jednu minútu. Health is a fundamental... Ďakujem veľmi pekne. Zdravie je základné ľudské, ľudské právo, na tom sa zhodneme, ale ako zabezpečiť, že e, ľudia tieto svoje základné práva e, môžu vykonávať, pretože v súčasnosti máme v európskych e, členských štátoch mnoho zásadných rozdielov. Ako lekárka vám môžem povedať, že prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti v mojej krajine, v Maďarsku, nie je základné právo, ale privilegium a E, stredná dĺžka života najchudobnejších v Európskej únii sa obrovsky líši v závislosti od e, štatútu miesta bydliska, krajiny bydliska. Čiže e, zdravotná starostlivosť by mala byť založená na potrebách a nie na možnosti platiť. A fungujúci zdravotný systém musí zahrňať správne ohodnotenie lekárov a sestier ako základného piliera spoločnosti a garantovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti by malo byť prioritou členských štátov, ale áno, musíme bojovať za to, aby sme zabezpečili, že európska politika súdržnosti bude slúžiť aj zdraviu našich občanov a musíme vyvíjať tlak na vlády, aby všetci občania e, mali prístup k zdravotnej starostlivosti ako základnému právu a tešili sa dobrému zdraviu bez e, ohľadu na e, pohľavie sociálny štatút alebo, alebo svoju ekonomickú úroveň. Ďakujem veľmi pekne, kolegyňa. A teraz dostáva <laughs> slovo pani Konečná na jednu minútu. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, niektorí z vás sa možno ešte pamätajú na to, že keď sme v roku 2017 stále jednou z tvári kampanii, pokiaľ ide o vytvorenie plánu cesty pre dosiahnutie univerzálneho zdravotného poistenia pre všetkých do roku 2030, ktorý vytvorilo Európske formu pacientov. Vtedy sme spoločne vyzvali inštitúcie EU a takisto aj členské štáty, aby uznali to, že pacienti kdekoľvek v EÚ bez ohľadu na to, v ktorej krajine pôvodu žijú, majú právo na spravodlivý prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti, k zavezaniu e, sa e, do zdravotnej starostlivosti alebo že zaisteniu toho, že lieky a takisto aj služby budú naozaj dostupné v oblasti zdravotníctva pre všetkých. Je potrebné ukončiť e, stigma, aby neboli pacienti vylúčovaní zo spoločnosti. Je dodať, že žiadna z týchto víziev nebola členskými štátmi vypočutá. Je síce pekné, že svetoví predstaviteľe vrátane EU predstaviteľov si pobúchali aj po pleciach, akí sú úžasní, avšak mali by najprv urobiť tie vlastné úlohy doma. Možno by sme mohli začať pri nariadení EHDI, keď sme sa dovolávali do väčšieho e, zapojenia pacientov, ktoré zámerne členské štáty blokujú. Ďakujem, grazie mille. E, ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz odozdávam slovo kolegovi Sokolovi na 1 minútu 30. A, chvála lijepa, gospodine podpredsedniče. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán podpredseda. Právo na zdravstvenu zaštitu univerzalno ljudsko pravo. Međutim, činjenica je da se to univerzalno ljudsko pravo još uvijek u velikim dijelovima svijeta ne može realizirati. Međutim, ono što bih svako istaknuo je, a to je rečeno i u nekim od prijašnjih rasprava, da velike razlike i problemi sa dostupnosti zdravstvene zaštite postoje i unutar same Europske unije. I doista možemo vidjeti... Takže pokiaľ ide o prístup k zdravotnej starostlivosti v Európskej únii, tak sú veľké rozdiely medzi urbanizovanými oblastiami v západnej Európe a vidieckými oblastiami napríklad v strednej a východnej Európe. A to nehovorím o ostrovoch a nejakých e, ďalších odlahlých e, oblastiach Európskej únie. Na nešťastie Európska únia možno nevedomky prispela k zhoršeniu problému prístupu, s prístupom k zdravotnej starostlivosti vzhľadom k politike úspor e, počas ostatnej ekonomické krízy a ja som rád, že táto politika sa medzi tým zmenila a EPP eh, kladie prístup k zdravotnej starostlivosti eh, medzi priority, ktorými by sa mala zabrať Európska únia a všetci by sme mali zabezpečiť, aby tieto problémy boli vyriešené čo najskôr. Európska únia má niekoľko nástrojov, ktoré môže využívať na to, aby tento problém vyriešila Jedným z nich je aj politika súdržnosti, ktorá je založená na princípe solidarity, čo znamená, že by mala pomáhať e, najmä oblastiam, teritoriám, ktoré zaostávajú v dotiahnutí sa k tým oblastiam, ktoré sú na tom lepšie. Takže by sme určite mali zaradiť zdravotnú starostlivosť medzi priority Európskej únie a takýmto prispieť k tomu, aby občania žili lepší život. La parola all'onorevole per un minuto. Ďakujem, teraz na jednu minútu dostáva slovo pán Čuodaru. Ja budem hovoriť stručne, ale keď hovoríme o zdraví a zdravotnej starostlivosti, vzhľadom k tomu, že ja som eh, konkrétne um, lekárom na, na oddelení intenzívnej starostlivosti, v nemocnici v meste Juicy, tak e, je to troška komplikované. Áno, môžeme hovoriť o zdravotníctve alebo prístupe k zdravotnej starostlivosti ako základné práve, ale potom sú tu dve prekažky. Jedna vec je vzdelávanie. Vzdelávanie zdravotné vzdelávanie, e, alebo teda prevencia by sa mala objavať v, v vzdelávacích plánoch základných škôl, čiže to je jedna vec. Ľuďom treba hovoriť, ako žiť zdravo. A po druhé, je tu otázka životného prostredia. A tu mm, Európska rada by mala zvážiť e, zavedenie európskej nálepky zdravia, ktoré by sa označovali zdravé produkty a napríklad e, program, na, program zdravia žien, vďaka ktorému by sa diagnostikovali včas niektoré formy rakoviny, ako napríklad rakovina prstníkov, tiež stojí za úvahu. A my e, tu máme tiež mechanizmus e, civilnej ochrany, ktorý je možné využiť. Je mi ľúto, že je tu len 10 osôb, keď hovoríme o takéto dôležitej veci. Ďakujem veľmi pekne, pán Čudar. A teraz dostáva slovo pán Majorina na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. OSN v septembri tohto roku prijala politické vyhlásenie ohľadom univerzálneho zdravotného e, poistenia. E, avšak e, zatiaľ tu nie je vôbec konkrétne pretavené do niečoho v praxi. Všetci majú nárok na to, na zdravotnú starostlivosť, to je bez diskusie. Avšak otázka je, ako to zrealizovať. A toto univerzálne zdravotné poistenie znamená, že všetci budú mať prístup k základným kvalitným zdravotným službám, že budú mať dispozíciu dispozícii tak vakcíny, ako aj základné lieky, že budeme môcť e, takisto, sa, že budú mať e, prístup k e, kvalitným lekárom a tak ďalej. A čo sa stalo potom? Nič. Toto slúži len pre niektoré prejavy a nie, nejde tu vôbec o náklady, ide o investíciu do tohto banálneho princípu, takže myslím, že mali by sme stále to opakovať aj našim chovaním, aj našimi vyhláseniami, aby sme zabezpečili mentálne, ako aj fyzické zdravie a blaho, tak mužov ako aj žien. Ďakujem pekne, pán kolega Majorin. Máte tu bielu kartu, pardon, modrú kartu od kolegu Sokola. Nech sa páči, pán kolega Sokol. Nech... Ďakujem pekne, vážený kolega, spomenuli ste niekoľko vecí, o ktorých si myslíte, že by sa mali urobiť na vyriešenie tohto problému. Mňa by zaujímala nasledovná vec. Členské štáty eh, v Európskej únii zodpovedá za primárnu zdravotnú starostlivosť, ale Európska únia chce zohrať dôležitejšiu úlohu. Myslíte, že Európska únia by mala mať eh, väčšiu úlohu v oblasti zdravia? a mala by alokovať finančné prostriedky na to, aby ovplyvňovala zdravotnú politiku v členských štátoch a môže Európska únia spoločne prispieť k lepšej zdravotnej starostlivosti. No nech sa páči. Ja som presvedčený o tom, že áno, Európska únia musí investovať finančné zdroje do tohto. Európska únia musí byť sebestačná sama voči sebe. Sociálny pilier už stanovuje tieto princípy, ktoré sú dôležité, pokiaľ ide o tému, že sa nedá zohľadňovať toto všetko vtedy, keď je potrebné naozaj sa venovať tým najzraniteľnejšími, keď i keď prichádza k škrtom, súčasná diskusia by mala zohľadniť aj komplexnú situáciu EÚ a Európsky parlament musí rozhodne bojovať za ciele v tomto smere. Ďakujem pekne, pán kolega Majorino. A teraz odozdávam slovo kolegovi Gonzalesovi Kazaresovi na jednu minútu. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda. E, toto vyhlásenie OSN je veľkým krokom vpred. V roku 1998 jeden sociálny, e, jeden sociálny Lisický katalánec vyhlásil, že je potrebné mať zdravotnú starostlivosť pre všetkých 25 rokov potom v EPP u nás to stiahla, preto podkopala základné systémy zdravotnej starostlivosti v našej krajine stovky tisíc ľudí zostalo bez zdravotnej starostlivosti, bez zdravotného poistenia a mnohí mladí, ktorí e, imigrovali, nemajú teraz za zdravotné poistenie. Pedro Sánchez teraz e, tým nahradil univerzálne zdravotné poistenia, starostlivosť. Všetko v Španielsku je len o vyhláseniach. Musíme byť ostražití, pretože toto sú naše práva, aby takéto zámery a podkopávania neprišli aj v Európe práva na ochranu, na zdravotnú starostlivosť nezohľadňuje, ako máte farbu pleti, aké máte, eh, či ste žena alebo muž, alebo či ste zo zahraničia, alebo občan EÚ. Myslím si, že toto je to, čo by sme mali stále braniť v našich krajinách a o čo by sme sa mali usilovať. Ďakujem. Ďakujem, pán González Casares. Máme tu modrú kartu od kolegyne Montserrat. Akceptujete to? Nech sa páči. España nunca. Španielsko nikdy nepodkopávalo univerzálne zdravotné poistenie. Je to zaručené pre všetkých Španielov. Vy klamete. Chcem komentovať to, čo povedala pani, minister, pani Monserrat, ktorá bola ministerkou zdravotlivosti u nás. Je to pravda. Zdravotná starostlivosť je pre všetkých zabezpečená, v, pre všetkých Španielov, pretože uh, ale aj ministerka sa snažila diskriminovať tých mladých Španielov, ktorí počas troch mesiacov vyšli do ulic a žiadali lepšie zdravotné poistenie, ako aj tí mladí, ktorí chceli prísť do našej krajiny a nemohli to robiť, pretože PP im stiahlo toto právo pre zdravotné poistenie. Vy ste spolu rozodpovedná za toto všetko. Aj v oblasti Madridu sa deje toto isté v rámci tejto politiky výsledky v oblasti zdravia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Tým sme ukončili zoznam rečníkov a teraz prechádzame k rozprave Catch DA a prvá sa vyjadrí pani kolegyňa Ward. Máte slovo. Uh, thank you. Ďakujem pekne, predseda. Ja som veľmi rada, že som z politickej strany, ktorá vytvorila mm, národný zdravotnícky zdravotnú službu vo Veľkej Británii. Je to prístupné všetkých od kolisky až po hrobno a je to zadarmo a vytvorili sme to hneď po druhej svetovej vojne. My sme strana, ktorá chce skutočne univerzálnu zdravotnú starostlivosť a chceme poskytovať bezplatnú zdravotnú službu, takže Znamená to skutočne ľudia pred ziskom, a toto je základné ľudské právo, ale bohužiaľ nie každý má takúto dobrú záchranu sieť, ale ja som hrdá na to, že Európska únia podporila 57 miliónov žien, aby použili antikoncepciu, eh, očkovali 13 miliónov detí a poskytli liečbu na HIV eh, a 600 miliónov sietí poskytli na ochranu pred komármi. Musí dosahovať agendu pre univerzálnu zdravotnú starostlivosť a my musíme splniť náš záväzok, že nikto neostane bokom. Ďakujeme pekne. sme ukončili diskusiu a teraz odozdám slovo pánovi zástupcovi komisie, pánovi komisárovi Mimicovi. Nech sa páči na záverečné slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani ministerka, vážené poslankyne a poslanci. Ďakujem za veľmi užitočnú živú rozprávu. Myslím, že veľmi jasne sa ukázalo, že všetci zdieľame hodnoty univerzality rovnosti zdravotnej starostlivosti, že všetky zdravotné systémy v Európskej únii mm, mali byť vybudované na rovnakých princípov. Prijatie deklarácie OSN je dôležitým e, krokom, pretože to podporuje kľúčové hodnoty EÚ, ale my musíme zaistiť, že dôležité záväzky prijaté členskými štátmi OSN sa zmenia na konkrétne aktivity na celom svete. No a vítame, že deklarácia obsahuje mechanizmus formálnej revízie, ehm, či je možné zhodnotiť pokrok, ktorý dosiahneme v roku 2020-2022. Výsledky by mala byť základom na eh, prijatie prístupu a snách predtým, než sa eh, stretneme na ďalšej eh, schôdzi na vysokej úrovni roku 2023 s komplexnou revíziou, implementáciou, implementácie záväzku Európska únia bude naďalej podporovať všetky krajiny, ktoré sú ochotné dosahovať pokrok smerom k univerzálnej zdravotnej starostlivosti našimi externými vonkajšou činnosťou vrátanie eh, externej stránky relevantných politík EÚ a eh, partnerstiev na medzinárodnej úrovni regionálnej a aj globálnej. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Pán komisár, no a slovo teraz dostáva v mene radi a pani ministerka Tupo Rajnen na záver tohto dnešného dlhého mm, maratónu. Takže vážená pani ministerka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci. Na záver by som vám rada poďakovala za veľmi užitočnú rozpravu a chcel by som vás uistiť, že toto predsedníctvo, fínske predsedníctvo, viedne maximálne úsilie na to, aby sme uh, presadzovali univerzálny prístup k zdravotnej starostlivosti, čo potrebujú všetci, ehm, tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. A to je v súlade s tým prístupom economy well-being no a podľa nás je univerzálna zdravotná starostlivosť udržateľnou investíciou. Osobitnú pozornosť treba venovať právam a starostlivosti ženy dievčatá a vrátanie tých a, a, vrátanie reprodukčných a sexuálnych práv. No a spolu s Európskym parlamentom budeme brániť práv v kontexte revízie medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji a pekinskej platforme roku 2020. Takže opäť ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a myslím, že teraz je už na čase povedať dobrú noc. Dobre sa vyspite. Je to dobré pre zdravie. Ďakujem pekne všetkým, ďakujem pekne pani ministerke. Kitos, situá... pardon, diskusia je uzavretá. Zajtra budeme pokračovať v zasadnutí 24. oktobra o 9. A program schôdze bude k dispozícii, bude publikovaný na webovej stránke Európskeho parlamentu a všetkým kolegom prajem príjemnú dobrú